rozpráva túto tému uzavretá. Zajtra budeme o 12.00 hlasovať o tejto správe. E, ďalšia e, e, práca bude pokračovať zajtra o 9.00 vo štvrtok, teda 23. júna. Program zajtrajšieho zasadnutia je k dispozícii na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Týmto uzatváram dnešné zasadnutie a želám vám dobrú noc.